Dobrý deň, budeme pokračovať v našom rokovaní. Srdečne vás vítam na schôzi výboru pre rozpočtovú kontrolu. E, je to tretí, respektíve e, máme nabitý program, nakoľko bolo nevyhnutné z dôvodu udalosti zrušiť niektoré schôdze. Bolo treba to preložiť samozrejme na blúd, to, čo sa stalo v Bruseli a chceme všetkým známym blízkym vyjadriť naše polutovanie, sympatiu. Samozrejme, môže sa nás to dotknúť kedykoľvek, nikto nie je imúnny voči tomu a o to dramatickejšie je to, čo sa skutočne udialo. Dodnes e, sme silne obmedzení v tej činnosti. Vieme, že mnohé kolegyne a kolegovia až dodnes e, majú problém sem docestovať. Tí, ktorí sú tu, tých vnímam už teraz ako bežných denných hrdinov. Ďakujem že ste prišli a e, o štvrtej, keď budeme hlasovať, dúfam, že ešte sa k nám pripoja ďalší, pretože teraz nemáme kvórum v tejto chvíli. Ja e, chcela by som teraz prejsť k programu schôdze a schváliť program schôdze. Nemám žiadne pripomienky od vás. E, v novinkách kont vidíte, aké jazyky sú k dispozícii. A ako vždy, táto schôdza je vysielaná aj na webe streamovaná. Teraz bod číslo 3, protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Tu by sme začali dnešnú schôdzu. Ja sama som spravodajkyňou a chcela by som vám povedať, že táto rámcová dohoda alebo dohovor je pre nás veľmi dôležitá. Pre Európsku úniu je to dôležitá záležitosť, aby takýto rámcový dohovor o kontrole tabaku, ten pochádza z roku 2003, Samozrejme ide o smrteľné prípady v dôsledku fajčenia. E, tento výbor vypracoval stanovisko k správe, respektíve k samotnému dohovoru, ktorý je pod gestiou LIBE. A ja som sa pokusila vám načrtnúť ešte raz, dať ten kontext, poskytnúť kontext a ukázať vám, o čo vlastne ide v tejto veci. E, možno najdôležitejší článok z pohľadu výboru pre rozpočtovú kontrolu je článok 15 a ten hovorí o tom, že zabranie nejakým nelegálnemu obchodovaniu, respektíve aj pašovaniu je dôležitý, dôležitý faktor eh, z pohľadu boja proti takejto činnosti. 20. decembra 2013 podpísal EU tento dohovor. Nepovolený obchod s tabakovými výrobkami a takisto pašovanie cigariet do mimo EÚ, aj teda vnútri EÚ, sú trestnou činnosťou, ktoré stoja EÚ a členské štáty asi 10 miliard eur ročne, hlavne pokiaľ ide o obchádzanie daňovej povinnosti. Kľúčové ustanovenie tohto protokolu, ešte raz pripomínam, spočíva v kontrole dodávateľského reťazca dávokových výrobkov, spočíva v zavedeniu systému, systému licencovania e, rovnoceného povolovania alebo kontroly zo strany príslušných orgánov či už e, súkromných, alebo teda fyzických alebo právnických osôb, e, ktoré sú zapojené do tohto obchodu. Ďalej je tu otázka due diligence, e, kontroly a potom je tu vysledovanie track and trace. Do 5 rokov v rámci vstupu do platnosti tohto dohovoru je nutné zriadiť celosvetový režim kontroly. Ďalej sú tu ustanovenia, ktoré sa týkajú označovania bezpečnosti, preventívnych opatrení, vrátania opatrení boja proti praniu špinavých peniazí, ako aj nahlásenie podozrivých transakcií. Ďalšie ustanovenia, ktoré sa vzťahujú k tomuto dohovoru, tak tie sa týkajú e, predaja komunikačných a iných technológií. Európsky parlament víta ustanovenia, e, ktoré smerujú na boju, boju proti takýmto nepovoleným tabakovým výrobkom. A ešte raz e, chceme zdôrazniť e, tie ustanovenia, ktoré sa týkajú track and trace a takisto smernice o tabaku. E, vítame, že to ide nad rámec, tieto nové ustanovenia idú nad rámec toho, čo je stanovené v smernici. Takisto som sa opieral o technické posúdenie komisie, pokiaľ ide o dohovor o tabaku s spoločnosťou Philip Morris a takisto som pripomenula, aký bol výsledok hlasovania na plenárnej schôdzi, pokiaľ ide o tento dohovor. A okrem toho som ešte pripomenula, a tam je istá duplicita, pokiaľ ide o uznesenie, ktoré bolo schválené na pléne, že musíme ísť aj ďalej. A síce e, surový tabak a ďalšie iné cigarety bez filtrov a tak ďalej. A samozrejme, aj ostatné výrobky musia spadať pod takéto mechanizmy kontroly. Ďalej chcem oznámiť, že hlasovanie VP je naplánované, respektíve už sme 9. marca hlasovali a v stanovisku sa o tom hovorí. E, myslím si ale, že ináč v tom stanovisku nie je veľa nových vecí, ale pre nás ako Úniu by bolo veľmi dôležité, aby členské štáty pomerne rýchle pohli k ratifikácii tohto dohovoru a z tohto pohľadu sa domnievam, že dôležitosť alebo význam rozpravy na úrovni parlamentu spočíva v tom, že budeme nabádať ešte raz členské štáty, aby pokiaľ možno čo najrychlejšie sa podujali ratifikácii tohto dohovoru. Toľko z mojej strany. A kolega De Jong požiadal slovník sa páči, Denis. Ďakujem, Inge. And, uh... Eh, uh, wat mij betreft uh, een uh, Ďakujem pekne, Inge. Pokiaľ ide o mňa, tak ja musím povedať, že pokiaľ ide o toto stanovisko, tak nemám veľa doplniť. Mal by som ale dve otázky. Najskôr odsek 10 tohto stanoviska. Na konci úplne právom apelujeme na komisiu, aby pripravila akčný plán, ale hovorí sa tu o nových opatreniach a potrebe vnímať tento problém ako naliehavý, čo konkrétne si slúbujeme od akčného plánu. Nemali by sme uviezť niektoré konkrétne opatrenia? Neviem, či už máte nejaké predstavy. A takisto otázka Chief Wise. To je osobitná téma a myslím si, že by to spravilo to stanovisko ešte silnejším, keby sme boli konkrétni. A odsek 13 tam sa pýtam, či ten apel smeruje výlučne len na komisiu, či by sme to nemali smerovať aj na členské štáty, teda tým pádom Commission and the Member States, komisia a členské štáty ako adresáci A toľko moje prvé pripomienky tomuto akčnému plánu. Ja si myslím, že by to bolo dobre, keby sme to konkrétne pomenovali už v texte. Danke. Eh, sí, eh, gracias. Sí, yo también estoy... Eh... Ďakujem. Ja sa môžem eh, pripojiť k tvojmu návrhu, Inge. V princípe to odráža hlasovanie o uznesení. Pokiaľ ide o správu komisie, ktorá súvisí eh, s desaťročným výročím podpísania dohody so spoločnosťou Philip Morris. Myslím, že rozumiem vašim dôvodom, pani predsednička, ale chcela by som vedieť, či je tu aj komisia, možno by nám vedela pomôcť. V odseku 6 hm, hovoríte o tom, že smernica o tabaku stanovuje potrebu zriadenia systému track and trace, takého európskeho štandardného systému na vysledovanie, vystopovanie. To, čo tu navrhujete, zdá sa, že okrem toho, že požadujeme ten jeden systém jednotný, chceme zároveň systém, ktorý bude vychádzať z otvorených štandardov, tak aby sme mohli do toho zakomponovať existujúce systémy, respektíve iné, ktoré sú efektívnejšie. Preto sa chcem spýtať komisie, či je takýto postup zamýšľaný dopredu, či je to skutočná možnosť, pretože podľa nás je v záujme spoločnosti, alebo spoločnosti majú záujem na tom, aby zachovali ten existujúci systém a my sme sa za posledných 10 rokov naučili veľmi veľa. Každopádne bolo dôležité vedieť, či komisia uvažuje o možnosti otvoreného systému, ktorý by umožnil prepojenie interakciu s inými systémami v prípade, že by sa ukázali lepšími alebo efektívnejšími. Samozrejme za predpokladu, že budú spadať do všeobecného rámca smernice. Chcela by som vedieť, ako by to mohlo fungovať. Myslím, že Olaf Herreblink by nám mohol poskytnúť isté objasnenie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, ja by som veľmi rád e, to objasnil, ale ja hneď odovzdám slovo veľa kompetentnejšiemu kolegovi, pánovi Bukovskému z DigiSante, ktorý má na starosti v rámci komisie záležitosti, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice o tabaku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň. E, krátke vysvetlenie ohľadom implementácie, ktorá v súčasnosti prebieha. Článok 15 smernice o tabakových výrobkoch predpokladá vytvorenie nezávislého systému track and trace, či už ide o nezávislé uchovávanie údajov, e, pokiaľ ide o všetky udalosti, ktoré sa udejú na poli to track and trace, vzťahu k tabakovým výrobkom. V tých podocekoch 11 a 12, e, článku 15, e, sa požaduje od komisie, aby pripravila delegované a vykonávacie akty, ktoré budú pokrývať tie podstatné prvky tohto systému. Čiže máme vytvoriť ten systém, máme špecifikovať, ako má vyzerať vo svojich podstatných črtách alebo prvkoch Zároveň si musíme pripomenúť, že tento článok má za cieľ implementovať FCDC protokol, je konkrétne jeho článok 8, ktorý ako taký si vyžaduje, aby zmluvné strany protokolu vytvorili systém check and trace, ktorý bude kontrolovaný nezávisle od tabakového priemyslu. To je práca, ktorá prebieha Nemôžem sa k tomu vyjadrovať ďalej, pretože ešte to nie je úplne hotové. Teraz sa plánujú tie vykonávacie a delegované akty. Uvidíme, ako to bude za roku 2017, ale samozrejme maximálne sa vynasnažíme, aby sme aj takýmto spôsobom implementovali protokol v súvislosti alebo vo vzťahu k tomu systému track and trace. A ja chápem ten, ten apel pani predsedničky, pokiaľ ide o otvorenú štruktúru systému Naša špecifikácia sa nevzťahuje k eh, majetkovým technológiám alebo proprietary technologies, ktoré by ponechali ten systém eh, v rukách eh, jedného poskytovateľa riešení. To nie je našim, našim riešením. My sledujeme skôr otvorený systém, kde viacerí dodávateľia môžu poskytovať technológie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku tohto systému, ale kontrola musí zostať tak, ako je to uvedené v protokole, teda v rukách tých zmluvných strán, v tomto prípade Európskej únie. Ďakujem. E, ďakujem pekne. E, tu máme dočinenia s tou najdôležitejšou otázkou z pohľadu politiky z pohľadu politického dosahu teda tabakového priemyslu a otázka toho track and trace, ako bude vyzerať ten štandard, to je mimoriadne dôležité. Otázka nákladov. My tu máme monopolný systém, kde treba zakúpiť software a takisto hardwareové riešenie, to je jedna vec, alebo bude potom systém, do ktorého sú zaintegrované ostatné systémy, tak aby zodpovedal nakoniec tým technickým špecifikáciám. A ja by som bola za tú druhú uvedenú možnosť, No, tým pádom dostaneme aj úplne do iných kontextu tú diskusiu s obchodom. A preto sme všetci napätí a ja viem, že vy ste vystavení značným lobistickým tlakom a všetci očakávame s napätím výsledok ďalších technických rokovaní v rámci vášho generálneho riaditeľstva. Ďalej otázka kolegu De Jonga, k nej by som sa rada vrátila a síce ako by sme vedeli dosiahnuť, aby cheap white eh, boli viac obmedzené. A preto by som chcel nasmerovať otázku na prítomného pána, aký je plán, pokiaľ ide o cheap white, keď vidíme, že krajiny, ktoré vyrábajú tento cheap white a že nebudú pristúpať k tomu protokolu, aký je ten obraz pred a po ratifikácii. Preto Chcem vedieť, čo navrhujete vy. E, akým spôsobom e, nejakým spôsobom zohľadňujete iné, iné tabakové výrobky a nejaký surový tabak, alebo ako, to pozeráte, ako sa na to pozeráte z pohľadu neznačkových cigariet. Pán Reblink. Ďakujem, pani predsednička. Áno, otázka neznačkových cigariet e, je prioritou už niekoľko rokov z nášho pohľadu. Táto vec e, bola jasne počiarknutá aj v strategickom dokumente v roku 2013, pokiaľ ide o posilnenie boja proti nezákonnému obchodovaniu e, s tabakovými výrobkami. A keď hovoríme o boji proti nezákonnému obchodovaniu, tak to zahrania rôzne podsegmenty tohto trhu a konkrétne teda aj neznačkové cigarety, ktoré pochádzajú z celej škály krajín, celej, od celej škály výrobcov a evidentne predstavujú pre nás veľmi komplikovaný, komplexný problém, pretože do veľkej miery tento problém má svoje korene mimo EÚ. Komisia má v priebehu tohto roku neskôr, v rámci tohto roku, predstaviť implementačnú správu, ako sme pokročili v rámci implementácie stratégie z roku 2013. V rámci tejto správy jedna z najúčejších vecí na zamyslenie bude, ako sa nám podarilo, respektíve nepodarilo posilniť ten boj proti konkrétne tým neznačkovým cigaretám toto je vec, ktorou sa intenzívne zaoberajú viaceré útvary komisie v tejto chvíli a samozrejme sme vďační aj za intenzívnu pozornosť, ktorú venuje tejto veci samotný Európsky parlament. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Nemám už žiadnych ďalších prihlásených. Chcem len upozorniť, že termín predkladania pozmeňujúcich návrhov 25. apríl a 24. maja potom budeme na výbore pre rozpočtovú kontrolu hlasovať o samotnom stanovisku a pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem pekne. Bod 4. Stanovisko e, kolegu Marka Veliho o činnostiach dosahu a pridanej hodnoty Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014. A kolegovi hneď dávam priestor, aby predstavil stanovisko. Nech sa páči. Prezident, E, un tema. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Je to veľmi dôležitá téma, ktorou sa zaoberáme v rámci tohto stanoviska výboru pre rozpočtovú kontrolu, pretože otázka sociálna, otázka pracovná a nezamestnanosti to všetkých zamestnáva. A a tie fondy, ktoré sú vyhradené na tieto účely, tak tie sa stretávajú s mnohými e, problémami. Ja som sa hlavne dotazoval, že či takýto fond a prispôsobenie sa globalizáciu dokáže naplniť tie predpokladané ciele. Bohužiaľ zdá sa, že to nie je úplne jasná predstava a nie je ani jasné, aké sú tie ciele, teda ako sa dopracovať týmto cieľom. Sú tu kvantitatívne ciele, pokiaľ ide o, opätovné začlenenie pracovníkov na trh a v niektorých e, prípadoch či už súkromné alebo verejné orgány nemajú nejaké rozlišovanie medzi týmto fondom e, na no, prispôsobenie sa globalizácii a sociálnym fondom. A to sa týka aj všetkých ostatných e, opatrení, ktoré sa dejú na úrovni takýchto podobných fondov. Takisto nenaznačili ani členské štáty, ako sú využívané prostriedky z tohto fondu a ako sú smerované tieto prostriedky do aktivít e, na podporu zárobkovej činnosti alebo nezávislej činnosti zárobkovej. Ďalej miera toho za opätovné začlenia na trh práce má byť na úrovni okolo 50 Otázka je, ako do toho vstupujú tie iné nástroje na tak úrovni národnej, ako aj európskej. Okrem iného, takýto fond je často využívaný aj v súčinnosti s inými opatreniami na úrovni národných fondov a sociálneho fondu, to zozbieranie údajov eh, je, veľmi preto ťaž, je preto veľmi ťažké, lebo je to roztrieštené a to je prax, ktorá je pomerne eh, bežná z pohľadu takýchto fondov európskeho rozmeru, pretože nevieme, akým spôsobom sa ako vtekajú, tak povedať, do tých už existujúcich národných programov, preto je veľmi ťažké samotné posúdenie. Niektoré české štáty skôr eh, išli cestou ESF a nie tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii, pretože pokiaľ ide o spolufinancovanie, je tam rýchlejšia je tam väčšia miera spolufinancovania, nižšia miera spolufinancovania, takisto to rýchlejšie prebieha v implementačnej fáze a nie sú tam také obmedzujúce podmienky. Ďalej otázka, koľko žiadostí v súvislosti s fondom na prispôsobenie sa globalizácii nebolo e, zohľadnených komisiou a prečo. Je nevyhnutné ujasniť si, aké výberové podmienky aplikuje e, komisia a sú samozrejme prípady, ktoré nie sú pošetrené ani na úrovni toho nariadenia a toto treba doriešiť aj do budúcnosti. Samozrejme chýba aj veľa špecifických opatrení, ktoré sa týkajú projektov v rámci spolufinancovania aj z e, Európskeho sociálneho fondu. A samozrejme je ťažké ísť cez ten fond na prispôsobenie sa globalizácii, pretože sú tam iné kritéria. A toto predstavuje veľké obmedzenia takéhoto fondu. E, podľa posúdenia účtovného dvora z roku 2013 41 týždňov trvá v priemere schválenie nejakého projektu alebo uvoľnenia prostriedkov z Európskeho fondu. Čiže to nie je dobré a v porovnaní s so Európskym sociálnym fondom to vychádza veľmi nevýhodne alebo v porovnaní s národnými systémami. Je treba teda riešiť nejaké aktuálnejšie a rýchlejšie riešenia a hlavne také vystopovateľné, ktoré dokážu e, e, pokryť celý, celý ten reťazec tých e, subjektov a podnikov, a treba zistiť, e, prečo nedošlo napríklad k čerpaniu prostriedkov z úrovne niektorých subjektov e, z tohto fondu prispôsobenia sa globalizácii, aj keď tu nedochádza k nejakému úmyselnému vyčlenovaniu alebo vyradeniu niektorých e, objektov. Je treba to pokrývať komplexnejšie a paušálnejšie, pretože nemôžeme zabudnúť na žiadnu časť tohto reťazca. Ďalej chcem v rámci stanoviska upriamiť pozornosť na to, že komisia musí zahrnúť konkrétnejšie informácie do svojej správy kde dá aj sektory, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou stretnú s niektorými problémami a, smerovať tie financie do takýchto oblastí, ktoré budú e, potom takýmto spôsobom zreagovať na potreby trhu. Takisto je dôležité, aby tu boli reálne možnosti opätovného začlenenia na na trh práce, aby to nebol len e, biznis pre niektoré tieto agentúry, ktoré fungujú na tomto poli, E, ďalej, je to samozrejme ďalšia vec, ktorá mi leží na srdci, ale ktorá nie je výlučne len, sa e, netýka len výlučne nášho výboru. E, keď hovoríme o tomto fonde na prispôsobenie sa globalizácii, tak máme na mysli aj niektoré agentúry, ktoré musia zatvoriť svoju činnosť z dôvodu nelegálnej konkurencie budú musieť takisto presúvať svoju produkciu na iné miesta a sú pod takýmto tlakom, e, musí komisia riešiť aj tento aspekt, koľko e, fondov muselo povedzme, zatvoriť svoju činnosť alebo agentúr, e, pretože z dôvodu krízy alebo takéto nekalej súťaže museli presunúť svoju činnosť niekde inde alebo vypadli z tohto obrazu. Ďalej sú tu agentúry, ktoré musia takto otvárať svoju činnosť mimo Európskej únie a akým spôsobom oni môžu prispievať k opätovnému začneniu pracovníkov, ktorí sú doma, v tých domovských krajinách. Ja samozrejme vyzývam kolegov, aby predložili svoje návrhy do aprílového termínu. Ďakujem. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje pán kolega Zdechovský. Ďakujem pekne za túto správu. Už sme viackrát diskutovali v výbore pre rozpočet eh, o tejto téme. Myslím, že nie je celkom e, žiadna pochybnosť o tom, že e, Fond na prispôsobenie sa globalizácie je veľmi dôležitý pre Európsky parlament a tiež jeho ďalšie využívanie aj pre Európsky parlament v tomto volebnom období. Nie je to celkom jasné, tiež nie sú jasné podmienky a to, čo spomína kolega spravodajca, či sú správne nastavené parametre čerpania, či sa tu nevyužívajú paralelne dva rôzne fondy. A tiež, či tento nástroj... Ja mám pocit, že... Naozaj eh, splňa eh, stanovené ciele. Úvodom sa hovorilo, že podmienky eh, na čerpanie budú musieť splňať prepustenie viac ako tisíc zamestnancov. Teraz už schvalujeme a prípady aj pri prepustení zhruba 400 zamestnancov. Nie je celkom jasné tiež, v akých prípadoch je možné tento fond čerpať. Myslím, že to nie je správne. Mali by sme o tejto problematike o mnoho podrobnejšie diskutovať. Myslím, že je to správna téma pre náš výbor. Ďakujem. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Pani kolegyňa Ayala Sender. Ďakujem. Ďakujem aj pánovi Valimu za jeho stanovisko, ktoré považujem za veľmi zaujímavé. Súhlasím s viacerými jeho tvrdeniami. Chcela by som ešte možno doplniť ďalšiu poznámku. Možno by som to mohla predložiť ako pozmeňovací návrh. Už viackrát som si totiž všimla, mm, keď hovoríme o konkrétnych sektoroch a reštrukturalizácii týchto sektorov, tam, kde je mnoho skutočne samostatne zárobkovo činných eh, osôb, ktorí pôsobia v týchto sektoroch. A tieto osoby v týchto sektoroch pôsobia aj v pozícii podnikateľa, aj v pozícii pracovníka, tak povediať, v takýchto prípadoch reštrukturalizácie pre um, takýchto pracovníkov, napríklad pre vodičov taxíkov v Španielsku. Aj oni sú vystavení veľkým hrozbám rôznych kolaboratívnych um, spôsobov ponúkania týchto služieb, ktorým konkurujú. Komisia by mohla preskúmať, či aj na takéto sektory by sa mohol využiť tento sektor na prispôsobenie sa globalizácii. Musíme sa teda snažiť eh, hľadať spôsoby, ako aj týchto pracovníkov pokryť v týchto možnostiach. Komisia by nám mohla dať konkrétny eh, náčrt toho, ako by sa to dalo dosiahnuť. Ďalší aspekt, ktorý Pavali eh, spomína, možno komisia by nám mohla niečo povedať o negatívnych dopadoch fondu Myslím, že v prípade, že dôjde k poruše, eh, prepusteniu eh, pracovníkov musíme poskytnúť eh, pomoc, ale v niektorých prípadoch firmy vedia, že vďaka tomuto fondu nie sú príliš zdráhaví v zásadných rozhodnutiach. Vedia totiž, že prostriedky z tohto fondu budú sprístupnené a preto neváhajú prepúšťať pracovníkov. V niektorých prípadoch teda sme museli presadiť, aby tá reštrukturalizácia nebola až e, taká um, ostrá a bolestná, aby bolo menej ľudí prepustených. Um, niekedy teda um, vidíme, že tie účinky sú skôr opačné, než aké by sme si boli želali. Nechceme predsa, aby podniky s vedomím že existuje tento fond, že je možné ho využiť, e, cieľene presúvali svoju výrobu do krajín, kde je finančne výhodnejšia. Musíme sa snažiť aj vyhýbať takýmto situáciám. Súhlasíme s tým, že by sa malo skrátiť e, obdobie využívania tohto fondu, aby e, bol celý proces efektívnejší. Kolega Sarva má. Ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem sa že som na chvíľku opustil sálu kvôli menšej nehode s kávou. Predpokladám však, že ešte stále hovoríme o fonde na prispôsobenie za globalizácii. Myslím, že spravodajca e, odvádza v tomto smere veľmi dobrú prácu, ale trochu viac kritiky na margo toho, ako tento fond na prispôsobenie za globalizácii prostriedky z tohto fondu, ako sa využívajú. Tieto prostriedky sa nevyužívajú dostatočne efektívne a výkonne a tomu by sa mala venovať väčšia pozornosť aj vo všeobecnosti, aj v tomto stanovisku. Je to veľmi zjavne najproblémovejší aspekt e, peňazí, o ktorých tu hovoríme. Často sa hovorí, že potreby v takýchto situáciách sa musia zohľadniť a ja s tým súhlasím, ale musíme si uzrejmiť, e, akú pridanú hodnotu tým dosahujeme a nakoľko je opravnená existencia tohto fondu. Ja si myslím, že by sme mali zaujať kritickejší postoj k tomu, ako sa nakladá s týmito prostriedkami. Členské štáty, pretože tie e, dosť odlišne informujú o využívaní týchto prostriedkov, nie je teda dostatok konzistentnosti e, v informovaní o nakladení s týmito prostriedkami, myslím, že by sme mali získať e, o mnoho jasnejší prehľad a zaujať o mnoho kritickejší postoj k tomuto fondu. Tá posiaľ totiž sa nevyužíval fond v plnej miere tak, ako by mal. Ďakujem. Kolega Von, ďakujem. Niekoľko stručných poznámok. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Valimu Fond na za globalizácii myslím, že je dôležitým nástrojom na európskej úrovni. Žiaľ, nie všetky členské štáty využívajú tento fond. Vieme, že napríklad Veľká Británia nikdy nežiadala o prostriedky z tohto fondu na prispôsobie sa globalizácie, keď vieme, že v minulosti došlo k dosť e, vysokým počtom prepuštenia pracovníkov. E, nedávno ocelársky priemysel e, v Veľkej Británii, konkrétne v vo Walese okrem iného ohlásil prepuštenie tisícov pracovníkov a britská vláda pritom odmieta požiadať o pomoc tohto fondu. Británia by tiež mala žiadať eh, túto pomoc, tak ako mnoho iných členských štátov aj Veľká Británia, aj ostatné krajiny by si mali uvedomiť, že je to efektívny nástroj, ktorý by sa mal využívať. V každom prípade však isté, že platí, že tak ako aj všetky iné fondy, aj tento fond je na mieste z času na čas eh, preskúmať, či všetko prebieha tak, ako by malo. Isté, že dajú sa vylepšiť eh, postupy eh, v spravovaní, tiež sa dajú zefektívne kritéria, aby tieto prostriedky naozaj pomáhali ľuďom, ktorým sú určené aby sa dostali tiež na miesto určenia čo najrýchlejšie. Ja tento fond teda rozhodne podporujem. Myslím, že je to užitočný nástroj pre všetky členské štáty a všetky členské štáty by mali naozaj využívať tento fond v plnej miere, ale som za to, aby sme pravidlá preskúmali a prehodnotili. Fond na prispôsobenie sa globalizácii je vystavený dosť veľkej kritike, často eh, z rôznych strán. A teraz tu máme zastupkyňu komisie. Nech sa páči, pani Toševa. Ďakujem. Ďakujeme za to, že váš výbor venuje pozornosť implementácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Zúrazňujeme, že ide o nástroj, ktorý sa má využívať v núdzových situáciách a pristupuje sa k nemu úplne inak než k ostatným štrukturálnym fondom. Je tam o mnoho e, flexibilnejší prístup, e, než napríklad v prípade Európskeho sociálneho fondu. Už sa tu viackrát spomenulo, že niektoré kroky a činnosti sa dajú podporiť zo sociálneho fondu, ale sú súčasťou Európskeho fondu v globalizácii. Otázka, či členské štáty efektívne nakladajú s týmito prostriedkami, je um, na mieste adresovaná členským štátom. Vychádza sa z úrovne HDP na obyvateľa a ďalej z míry zamestnanosti v danom regióne v prípade žiadosti. Znamená to, že v niektorých členských štátoch sú isté obmedzenia z hľadiska narekovateľnosti týchto prostriedkov. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácie je sprístupnený všetkým, ako povedal pán Von, a je na členských štátoch, aby požiadali o e, využitie prostriedkov z tohto fondu v prípade potreby. v momente využitia tohto fondu s cieľom podporiť zamestnancov, ktorí prišli o prácu. Začína to od chvíle, keď e, bolo oznámené, že budú pracovníci prepustení, teda aj keď e, ešte nejaký čas pracovníci budú pracovať, už sa dajú prijať isté opatrenia na e, pomoc. Tento fond na prispôsobenie globalizácii poskytuje 60-percentné spolufinancovanie, teda v niektorých regiónoch to nie je e, o mnoho výhodnejšie než Európsky sociálny fond, pretože v rozvinutejších regiónoch a členských štátoch e, je tam miera spolufinancovania na úrovni 50 v prípade sociálneho fondu, ale v iných e, prípadoch je to až do výšky 75 Tento fond na za globalizácii funguje v predfinancovaní platíme jednou splátkou celú sumu a potom sa do dvoch rokov musia implementovať všetky opatrenia a do dvoch rokov maximálne musíme e, dostať podrobnú správu o tom, koľko ľudí dostalo pomoc z tohto fondu, aká bola úspešná pomoc z tohto fondu a tiež e, aké sumy presne sa vynaložili. Už došlo aj k mm, preplácaniu v niektorých prípadoch. V priemere trvá 41 týždňov spracovanie takéto žiadosti podľa naredenia e, na rok, e, za obdobie na roky 2007 až 2013. E, zvorazňujem, že ide o priemerné obdobie. Niekedy sa rozhodnutia prijímajú o mnoho rýchlejšie, niekedy však aj o mnoho dlhšie. V novom nariadení z roku 2013 o tomto fonde na prispôsobenie sa globalizácii teraz máme stanovenú lehotu 28 týždňov v rámci ktorej komisia, rada a parlament, všetky inštitúcie musia prijať rozhodnutie o využití fondu. Tiež sa tu spomenuli zamietnuté žiadosti, neschválené žiadosti. V skutočnosti iba jedna jediná žiadosť o využití prostriedkov z tohto fondu bola zamietnutá, ale bolo to po dohode s daným členským štátom, ktorý uznal, že táto žiadosť nesúvisela priamo s globalizáciou alebo s krízou a teda nebolo odôvodnené žiadať o prostriedky tohto fondu. Dosť ťažko sa formulujú kvalitatívne ciele v úvode pre tento globalizačný fond, keďže prepuštenia sa spravidla neplánujú, neplánujú sa rozsiahle e, projekty reštrukturalizácie, ale členské štáty, keď prekladajú svoje žiadosti, mali by podľa článku 1 nariadenia zaistiť, e, aby čo najvyšší počet príjemcov e, si našlo e, dlhodobé pracovné miesto čo najskôr po e, využití prostriedku z tohto fondu. O toto sa snažíme. Snažíme sa získať správy každé dva roky podľa článku 19 a snažíme sa informovať parlament a radu o udržateľnosti a dlhodobom charaktere týchto nových pracovných miest v prípade prepustených pracovníkov. Myslím, že ešte by stalo zo spomenutie na Margo niektorých návrhov v stanovisku, že už sme sa zaviazali zverejňovať na stránke tohto fondu všetky dokumenty, ktoré súvisia s každým jedným prípadom, v ktorom sa čerpali prostriedky z tohto fondu, ale niektoré dokumenty, ako napríklad žiadosť a konečná správa, tie sú eh, vlastníctvom členských štátov eh, Členské štáty teda sami musí rozhodnúť o tom, či sa tento dokument bude zverejňovať alebo nie. Vyzývame členské štáty, aby k tomu pristupovali transparentne. Zatiaľ vieme iba o jednom členskom štáte, ktorý sa rozhodol tieto dokumenty zverejňovať. Domnievame sa, že zvýšenie transparentnosti by pomohlo aj ostatným členským štátom o využívaní tohto fondu v prípade potreby. Myslím, že v tejto chvíli som už povedala všetko, čo som chcela. Môžete si byť istí, že my veľmi pozorne sledujeme plnenie pravidiel stanovených pre tento fond. E, Nechceme, aby došlo k prekrývaniu. Európsky sociálny fond e, má trochu odlišné využitie. Tento globalizačný fond e, sa využíva ex post po vzniku situácie v globalizácie, pričom sociálny fond pôsobí skôr preventívne. Ďakujeme pekne. Lehota na pozniace návrhy 6. Eh, apríl do 12. hodiny. Chce ešte spravodajca niečo dodať? Veľmi stručne. Si, rapidamente. Áno, rýchle. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za podnety. Chcel by som povedať, že taká spoločná vec eh, je vízia, eh, ktorá sa týka tej nedostatočnej jasnosti, ku ktorému viedlo používanie tohto fondu, a nie, je schop, nie sme schopní dosiahnuť, aby tu bola plná transparentnosť normy členských štátov, pokiaľ ide o tie dokumenty. Ja chcem teda poďakovať za všetko úsilie, ktoré e, vyvíja komisia k získaniu takýchto informácií a publikácií. A ja chcem vyzvať komisiu, aby aj lepšie sa zaoberala podmienkami e, toho trhu, tak aby dokázala potom lepšie nastaviť e, spolu s členskými štátmi e, začlenenie týchto osôb do trhu práce, pretože veľmi často takéto programy e, nenaplňajú svoj účel a prinášajú len peniaze dovnútra tých e, spoločností, ktoré sa týmto zaoberajú, ktoré sa zaoberajú umiestnením týchto pracovníkov na trh, ale nakoniec mnohí nemajú tú prácu a nemajú ani tie kompetencie, ktoré trh potrebuje. Je treba lepšie to preskúmať a urobiť to takým spôsobom, aby lepšie sa tieto prostriedky z fondu vynakladali. A pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, malá pripomienka, dovolí hádam kolega o anglicky, vy máte vašu menu, takže vy môžete robiť investičné plány, ktoré nemôžu mnohé krajiny, členský, členské krajiny e, robiť v rámci, e, pretože sú viazané požiadavkami paktu. a preto možno nie tak často využívate takýto typ e, nástrojov v rámci tohto fondu. Ďakujem. nikdy teda neumiera nádej, že budú existovať nejaké podporné programy pre investície. Ja už uh, som stratila akúkoľvek naivitu v tomto smere. Zvorazňujem, že lehota na pozmeňujúce návrh vyprší pozajtra. Pozajtra o 12. hodine. Teda kto si chce ešte získať nejaké zásluhy e, v kontexte tohto fondu, musí sa poponáhľať s predkladaním pozmeňujúcich návrhov. Teraz e, e, nasleduje uznesenie o boji proti korupcii Mm, pani kolegyňa, ktorá, ktorá to má na starosti, však nie je prítomná, nemohla pricestovať, požiadala preto, aby sa e, tento bod e, odložil na záver tejto schôdze, ale ja keď vidím, aké veľké hlasovanie máme naplánované, obávam sa, že sa to nepodarí prebrať na záver schôdze. Ak na to zvýši čas, e, veľmi radi to urobíme. Pani Úrich e, e, z úradu OLAF e, nechceme nejako zdržiavať. Pani Úrich, chcete nám k tomu niečo povedať? Bezpodmienečne, aby sme vás nemuseli zdržiavať do konca schôdze. Ďakujem pekne. To je od vás veľmi milé, pani predsednička. Ako viete, my sme v zásade spokojní a súhlasíme v zásade s návrhom správy aj s väčšinou pozmiesi návrhov. Domnievame sa, že je veľmi pozitívne, že v mnohých pozmeňujúcich návrhoch sa spomína otázka DPH a tiež zahrnutia DPH eh, do smernice PIF. Naozaj k tomu nemáme už nič iné čo dodať. Ďakujem. Spravodajkyňa bola vychválená a pritom tu ani nie je. Uvidíme, či sa to podarí ešte spracovať dnes na schôdzi, inak eh, to zaradíme na program niekedy inokedy. Dohodneme sa e, na úvod hlasovania, ako sa k tomu postavíme. O 16. hodine máme naplánovaný začiatok hlasovania. Nechcem, aby sme začínali skôr, ale naozaj by bolo vhodné, keby sme začali presne o 16. hodine. Potrebujeme minimálne 8 poslancov prítomných, teda všetci, ktorí sú teraz v sále, prosím, žiadam, aby ste ostali naďalej sedieť na svojich miestach. Musíme totiž dnes e, odhlasovať e, všetko, čo bolo naplánované, ak totiž budeme mať veľký časový skls Prosím teda ešte o 10 minút strpenia. Nebolo by to spravodlivé voči ostatným, ktorí možno ešte prídu e, do 16. Nechceme ich uberať o možnosť e, hlasovať. Prerušujem teda schôdzu na 10 minút a presne o 16. hodine začneme hlasovať. Ďakujem.

don't take them for granted. Ah, this is probably this, mistake we did. Yes. Mm. Parce qu'à chaque fois, on a laissé ça, on considère qu'il ne faut pas voter. Colleagues, take your seat. We will start. Kolegovia, prosím vás, posadajte sa. Začneme. Tagesordnungspunkt 6. Der horizontale Bericht des Kollegen Morgen. Horizontálna správa pána Vojena. Nech sa páči, pán spravodajca. To je šeska. Vod 6. Dobre, prejdeme k hlasovaniu. Chcela by som vedieť, koľko je tu kolegov, koľko z nich má karty hlasovacie a všetci máte na elektronické hlasovanie. Kolegyne, kolegovia ešte hľadajú karty. Na ja, also wir machen, ja, wir machen eine Abstimmung, eine Spravíme si testovacie hlasovanie, uvidíme, koľko kolegov sa môže zúčastniť hlasovania. Slačte tlačítko, to je jedno aké. Všetci hlasovali. 17 kolegov je prítomných, takže nedá sa stiažovať. Dobre, začneme horizontálnou správou. Vieme všetci, kde sa nachádzame? Odsek 6, pozmeňujúci návrh 1. Všetci viete, kde sme? Za? Proti zdržali sa prijaté. Odsek číslo 7. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 5 za, prijaté. 6 pr- za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali. To si overíme elektronicky. Overujeme si pozmeňovací návrh číslo 8. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. A sú tu aj ústne pozmeňovacie návrhy. Takže pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti,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 proti, zdrhali sa prijaté, 19 za, proti, zdrhali sa prijaté, 20 za, proti, zdrhali sa prijaté, 21 za, proti, to si musíme overiť, e, otváram hlasovanie. E, hlasovanie ukončené.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 Prijaté. Pozmeňovac návrh 26 za. Proti. Zdrhli sa. Prijaté. M 1 za. Proti. Zdrhli sa. Prijaté. Ample 2 za. Proti. Zdrhli sa. Prijaté. Ample 3. za je pokrytý. 4 za. Proti. Zdrhli sa. Prijaté. Ample 5 za. Proti. Zdrhli sa. Prijaté. Ample 6 za proti, zdržali sa prijaté. M 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Live 1 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Libe 2, ten, Libe 2 padá, Libe 3 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Libe 4 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Libe 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže teraz budeme hlasovať o celej správe elektronicky, hlasovanie otvorené. Es fehlt noch ein Kollege, der eine Karte drin hat. Jeden kolega má problém s kartičkou, takže hlasovanie je teraz ukončené. 16 za, 1 proti. Gratulujeme spravodajcovi, ďakujem pekne. Sind wir. Ja. Damit kommen wir zu. Týmto eh, sa dostávame k agentúram. agentúra ACER, návrh 1. Dagegen. Eins und Prepačte, o jednotke a dvojke sa bude hlasovať spolu. Čiže kto je za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Teraz k rozhodnutiu o samotnom absolutóriu. Poprosím elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 15 za, 4 nie. Skvelé. A teraz e, ústavná uzavierka. Dvojka, štvorka spoločne za, proti, zdržali sa zamietnuté. Výborne, ďakujem. Entscheidung der Kontenschließung als Ganzes. Elektronisch bitte. Teraz celá na závierka elektronicky. Petnáct štyri, ďakujem pekne. Uznesenie odsek 7. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti. Zdržal sa niekto prijaté. Dagegen Enthaltungen angenommen. Amendment 7 dafür. Dagegen Enthaltungen angenommen. Proti zdrhli sa prijaté. 8 za, proti. Prepačte, hovorí pani predsedajúca sedmička eh, hlas, to bolo teraz a teraz hlasujeme o celkovom uznesení, hlasujeme elektronicky. Ukončujem hlasovanie. 16 e, ku 3. Ďakujem pekne a blahoželám pánu spravodajcovi. Ja, damit kommen wir zu Berek. Takže dostávame sa k Bereku elektronická komunikácia, pozmeňovací návrh 1 a 2, hlasujeme spolu. Za, proti, zdrhali sa, zamietnuté. Tým automaticky budeme hlasovať vydelenie absolutúry, ako takom, tu budeme hlasovať elektronicky, za, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, 15 za, 4 proti. Teraz sa dostávame k rozhodnutiu absolutóriu pozmeňovacie návrhy 3-4. Môžeme hlasovať aj spoločne. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Takže budeme hlas budeme hovoriť o celkovom absolutóriu elektronicky. za, 4 proti, ďakujem pekne. Môžeme 5 za, proti, zdrali sa prijaté, 6 za, proti, zdrali sa prijaté, 7 za, proti, zdrali sa prijaté, 8 za, proti, zdrali sa prijaté, 9 za, proti, zdrali sa prijaté. Hlasujeme o uznesení ako takom elektronicky, menovite, otváram hlasovanie, hlasovanie ukončené, 17 za, dvaja proti. Blahoželám pánovi spravodajcovi. No a teraz dosáme k prekladateľskému e, stredisku rozhodnutie udelenia absolutóriu. Máme tu dva pozmeňovacie návrhy 1 a 2. Za, proti, zdrel sa zamietnuté. Čiže budeme hlasovať o rozhodnutí udelenia absolutória ako takého elektronicky. Prosím, hlasujte. Ukončujem hlasovanie. 15 za, 4 proti. Dostávame sa k uzavretiu oču 3 až 4 za. Proti zreli sa zamietnuté. Potom môžeme prejsť k uzneseniu elektronicky. Ukončujem hlasovanie. 15 ku 4. No a teraz uznesenie, na rok 5 za, proti, zdrali sa prijaté, 6 za, proti, Šesku si overíme elektronicky. Ukončujem e, hlasovanie 13 za, čiže je to prijaté. Pozmeňujem sa na 7 za, proti, zdržal sa prijaté. No a záverečné hlasovanie o celom uznesení elektronicky, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie ukončené, 16 za, 3 proti. Blahoželáme spravodajcovi. CDFOP, rozhodnutie udelenia absolutoria, pozmeňovacie návrhy 1 2, za, proti, zdroli sa zamietnuté, rozhodnutie ako také, menovité hlasovanie, zahajem hlasovanie, ukončujem hlasovanie, 15 ku 4, ďakujem pekne, účty, pozmeňovacie návrhy 3, 4, za, proti, zdržal sa, zamietnuté, uzavier- uzatváranie účtov. Takže rozhodnutie ako také, teraz budeme hlasovať menovite. Hlasovanie ukončenie 15 za, 4 proti. Na uznesenie sa návrh 5 za, proti, zdrel sa prijaté. Ample 1 za, to je pokryté. Ample 2 za, proti, zdrel sa prijaté. Ample 3 za, proti, zdrel sa prijaté. MPL 4 za, proti, zdrel sa prijaté. 5 za, proti, zdrel sa prijaté. 6, e, prvá časť a tretia časť, kto je za, proti, zdrel sa prijaté. 7 a 8 tie sú pokryté, čím sa dostávame k hlasovaniu o uznesení ako takom. E, hlas, zahajujem hlasovanie elektronicky. No a stále nám jeden kolega chýba, no ale no, teda chýba, hlasovanie ukončené. 16 za, 2 proti. Sepol, pozmeňovací návrh 1 a 2 o udelení absolútore za proti, sa zametnuté, rozhodnutie o udelení absolútoria ako takého elektronicky, prosím hlasujte. Hlasovanie je ukončené, 14 e, za, 4 proti.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 Libe 6 za, proti, zdržal sa prijaté. A teraz hlasujeme uznesenie ako takom. E, otvor, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 16 za, 2 proti. Takže EA e za pozmeňovací návrh 1, 2, kto je za, proti, zdrhli sa zamietnuté. Uznesenie o absolutóriu, prosím, hlasujme elektronicky. Hlasovanie ukončené, 15 ku 4. To sú naozaj stabilné väčšiny. Pokiaľ ide už ty teraz 3, 4 za, proti zdržali sa zamietnuté. Uznesenie elektronicky. Hlasovanie ukončené, 15 ku 4. Pozmievací návrh 5, uznesenie za, proti Možno by sme stovili elektronicky peťku. Myslím, že je prijatá, ale overme ste radšej elektronicky. Ďakujem. Končím kontrolné hlasovanie. Áno, 11 za, prijaté. Pozrieme sa do 6 za, proti, zdrali sa prijaté, 7 za, proti, zdrali sa prijaté, 8 za, proti, zdrali sa prijaté, 9 za, proti, zdrali sa prijaté, 10 za, proti zdrli sa prijaté, 11 za, proti zdrli sa prijaté, 12 za, proti zdrli sa prijaté, 13 pre, proti zdrli sa prijaté, Trán 1 až 4 sú pokryté, Trán 5 za, proti zdrli sa prijaté, Trán 6 za, proti zdrli sa prijaté, Trán 7 za, proti zdrli sa prijaté, Trán 8 za, proti zdrli sa prijaté, Trán 9 za za, proti, zdroli sa prijaté, trán 10 až 12 sú pokryté, takže trán 13, prvá časť, tá je pokrytá. Potom sa pridávajú dve ďalšie slova, kto je za, proti, zdroli sa prijaté, trán 14 pokryté. Takže hlasujeme uznesenie ako celku, zahajujeme elektronické hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 16 za, 3 proti, ďakujem. A blahoželám spravodajcovi. EASO, absolutorium pozmeňovací návrhy na 2 za, proti zdroli sa zamietnuté, elektronicky uznesenie o absolutóriu, zájem hlasovanie, končím hlasovanie, 15 kutrom, potom už to v naozvierka, trojka, štvorka za, proti zdrali sa zamietnuté, uznesenie o uzavierke, hlasujem elektronicky, Ukončujem hlasovanie. 15 k útrom. Uznesenie sa na 5 za, proti zdroje sa prijaté. Libe 1 a 4 sú pokryté. Libe 5, prvá časť, kto je za, proti zdroji sa prijaté. Druhá časť, pre, za, proti zdržali sa prijaté. Libe 6, kto je za, proti zdržali sa prijaté. Hlasujeme uznesenie ako celku elektronicky. Hlasovanie ukončené, 16 k útrom. Takže toto je dobrý výsledok pre spravodajca. Európsky orgán pre bankovníctvo. Pozrieme si na 1 2 o absolutóriu za, proti. Zdrhali sa zamietnuté. K uzneseniu absolutóriu elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie ukončené. 15 ku 4. Uzavierka účtov, pozmeňujem sa na 34, kto je za, proti, zdrali sa, zamietnuté. Hlasujeme teraz elektronicky o uzavierke. Hlasovanie ukončené, 15 ku 4. No a teraz uznesenie pozmeňujem sa na 5, kto je za, proti, zdrali sa, prijaté. 6 za, proti, zdrali sa, prijaté. 7 za, proti, zdrali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 2, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 4, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 6 je pokrytý. Ekon 7 až 15, môžeme to zobrať unblock? Takže hlasujeme o ekone 7 až 15, to je za, proti, zdreli sa, prijaté. No a záverečné hlasovanie, uznesenie ako takom, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 15 ku 4. Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Absolutorium pozmeňovací návrh 1, 2 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. Uznesenie o absolutoriu elektronicky. Hlasovanie ukončené. 15 ku 4. Uzavierka pozmeňovací návrhy 3, 4 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. Hlasujeme elektronické uzavierke. Hlasovanie ukončené. 15 ku 4. Uznesenie. Pozmeňací návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale prosím, overme si to elektronicky. na návrh 5. Končím na hlasovanie. Áno, bolo to prijaté. na návrh 6. Za, proti, zdrali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Za, proti, zdrhli sa prijaté. na návrh 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 9 a tie sú kompatibilné, takže kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 10 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. NV1 pokryté, NV2 kto je za? NV2, kto je za, proti, zdrali sa prijaté, NV3 a 4 sú pokryté, NV5 a 6 hlasujeme unblock, kto je za, proti, zdrali sa prijaté, 7, 8 sú pokryté, 9 za, proti zdrali sa prijaté, 10 je pokrytá, nv 10 nv 11 až 13, možno hlasovať unblock, kto je za, proti zdrali sa prijaté, nv 14 a 15 sú pokryté, Môžeme hlasovať uznesenie ako celku, elektronickou formou. Zahájem hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 16 kutrom. ECHA. ECHA, Európska agentúra pre chemikálie, e, jednotka, dvojka, za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz rozhodnutie o samotnom absolutóriu. Poprosím elektronicky. Koniec hlasovania. 15.4. O absolutóriu pozmeňujúci návrh 3.4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz sa dostávame o účtovnú uzavierke ako takej. Koniec hlasovania 15 ku 4. Uznesenie, e, pozmeňujúci návrh 5, za, proti zdržali sa prijaté. 6 až 12 môžeme hlasovať unblock. 6 až 12 unblock, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté? 13 za? Proti? Zdržali sa zamietnuté? 14 za? Proti? Zdržali sa prijaté. NV1 pokryté dvojka NV za, proti, zdržali sa prijaté. NV3, 4 pokryté NV5 až NV8 blok, bloku, nie? Tak nie. NV5 za, proti, zdržali sa prijaté. NV6 za, proti, zdržali sa prijaté. NV7 za, proti, zdržali sa prijaté. NV8 za, proti, zdržali sa prijaté. NV9 pokryté, NV10, kto je za, proti zdržali sa prijaté M11 ktoré, a 12 a 13 sú pokryté, 14 to je za, proti zdržali sa prijaté, nb 15 za, proti zdržali sa zamietnuté. NV16 a 17 sú pokryté. Elektronické záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 16 za, 3 proti, prijaté. Die Europäische Umweltagentur. Amendment 1 und 2 dafür, dagegen. teraz ide Európska agentúra pre životné prostredie, jednotka, dvojka, zamietnuté. Teraz hlasovanie o samotnom uh, absolutóriu. Uh, koniec hlasovania. 15.4. E, pardon, 14.4. A teraz účtovná uzavierka, pozmeňujúce návrhy 3, 4, za, proti, zdržali sa uh, zamietnuté a teraz uh, absolutórium o účtovnej závierky.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 zdržali sa zamietnuté tým pádom rozhodnutie o absolutóriu. Konec hlasovania, 15 za, 4 proti. A teraz účtovná eh, závierka, trojka, štvorka, za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz eh, rozhodnutie o, samotnom, o samotnej účtovnej závierke ako také, ako celé. Konec hlasovania, 15 za, 4 proti. A uznesenie 5 za,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 Môžeme teraz P6 až 11 hlasovať spoločne? Tak to správame tak. 6 až 11. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, takže prijaté. P12 pokryté a tým pádom k elektronickému záverečnému hlasovaniu otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 16 za, 3 proti. Ďakujem. Európska, Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť, kde sa Pozmeňujúce návrhy 1, 2, 3, 4 o absolutóriu za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tým pádom rozhodnutie vo veci samotného absolutória. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 12 za 7 proti. A teraz už na závierka. 5 až 8 pozmeňujúce návrhy, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz eh, k, samotnému, k samotnému štátnej závierke. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 13 za, 6 proti. Teraz uznesenie. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa. Prijaté 10 za, proti, zdržali sa. Prijaté 11 za, proti, zdržal sa, zdržal sa niekto zamietnuté 12 za, proti, Zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňujúci návrh 13 za. Proti zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňujúci návrh 14 za. Proti zdržal sa niekto prijaté. 15 za. Proti zdržal sa niekto zamietnuté. 16 za. Proti zdržal sa niekto prijaté. 17 za. Proti zdržal sa niekto zamietnuté. 18 za. Proti zdržal sa niekto pokiaľ sa nemením, nemýlim, nemýlim prijaté, ale skontrolujeme. Konec kontroly. Takže prijaté. Ďakujem. Nevždy je to tak zjavné. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 23 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 24 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 25, to je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 26 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 27 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 28 za, proti, zdržal sa niekto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 proti, zrosa niekto, prijaté NV6, pokryté NV7, prvá časť, kto je za, to je proti, zrosa niekto, prijaté druhá časť, pokrytá, NV6, 9 a 10 nie, NV9 teraz ideme, kto je za, proti, zrosa niekto, zamietnuté. NV9 je teda pokryté. Dobre, zamietnuté. NV9 bolo zamietnuté. NV10 pokryté, NV11 za, proti zdrel sa niekto prijaté. NV12 prvá časť, kto je za, proti zdrel sa niekto prijaté. NV13 za, proti zdržal sa niekto prijaté. 14-15 sú pokryté a tým pádom sa dostávame k uzneseniu ako takému. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 16 za, 3 proti, ďakujem. EIG, Inštitút pre rodovú rovnosť. Pozmeňte 1, 2 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté rozhodnutie o absolutóriu ako celku. Elektronicky poprosím. Koniec hlasovania, 15 za, 4 proti. A teraz pozmeňte návrh 3, 4 k účtovnej závierke zamietnuté. Teraz e, samotné rozhodnutie, návrh rozhodnutia o účtovnej závierke. Koniec hlasovania. 15 za 4 proti. Ďakujeme teraz uznesenie. Pozmeňujúci návrh 5. To bolo prijaté. 6 za proti zdržali sa prijaté. 7 za proti zdržali sa prijaté. 8 za proti zdržal sa niekto prijaté. FEM1 za, proti, zdrel sa niekto, prijaté. 2 až 6, FEM pokryté, FEM 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. FEM 8 pokryté. Teraz rozhodnutie, celkové záverečné, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania, 16 za 3 proti, ďakujem. Agentúra pre poistenie EOPA, pozmeňujúci návrh 1, 2, za, proti, zdržal sa zamietnuté. Rozhodnutie o absolutóriu ako takom. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 15 za, 4 a proti. Teraz e, účty Pozmeňujúci návrhy 3, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz o účtovnej závierke elektronicky koniec hlasovania. 15 za, 4 a proti. Teraz samotné uznesenie 5 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 7 až 9 unblock. Áno, 7, 9 unblock za, proti, zdržali sa prijaté. Ekon 1 až 5 unblock za, proti, zdržali sa prijaté. Ekon 6 pokryté, Ekon 7 až Ekon 15 unblock nie. Dobre. Ekon 1 až Ekon 11 nie, 7 až 12 unblock za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Ekon 14 a 15 a blok za, proti, zdržali sa. Prijaté. Hlasovanie o uznesení ako celku. Koniec hlasovania. 15 za 4 a proti. Ďakujem. Európsky inštitút pre inovácie a technológie EIT, pozmeňujúci návrh 1, 2, za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz rozhodnutie o absolutóriu. Konec hlasovania. 15.3. Ďakujem. A teraz trojka, štvorka k účtovnej uzávierke. Za, proti, zdržali sa zamietnuté elektronicky. Účty. Konec hlasovania. 15.4. Ďakujem pekne.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 EMA jednotka dvojka za, proti, zdržali sa zamietnuté, uznesenie o respektíve absolutorium celkovo. Koniec hlasovania. 15.3. E, teraz trojka, štvorka k účtovnej závierke. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz e, účtovná závierka rozhodnutie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 blok, dobre, 9 až 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. Takýmto spôsobom potlačíme odpor. E, takže 13 e, za, proti, zdržali sa, prijaté, 14 za, proti, zdržali sa, prijaté, 15 za, proti, zdržali sa, prijaté, 16 nie, ten odpada. NV1, NV2 blok, blok. Za, proti. Zdržali sa prijaté. NV3 až NV6 sú pokryté. NV7 za, proti. Zdržali sa prijaté. NV8 za, proti. Zdržali sa prijaté. NV9 až 11 sú pokryté. NV12 za, proti. Zdržali sa prijaté. NV13 až 15 sú pokryté a tým pádom záverečné hlasovanie elektronicky Poprosím vás, hlasujte. Koniec hlasovania 16 za, 2 proti. Ďakujem. Teraz Európske monitorovacie stredisko pre drogy a drogovú závislosť. Pozmeňujúcom 1, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Rozhodnutie o absolutóriu elektronicky. koniec hlasovania 15 ku 4. už na závierka, trojka, štvorka. sa návrhy za, proti zdržali sa zamietnuté. Elektronicky poprosím o rozhodnutí vo vzťahu k účtovnej závierke. Koniec hlasovania 15 ku 4. Ďakujem pekne. Uznesenie, pozmeňujúci návrh 5, za, proti, zdržali sa, prijaté, 6 za, proti, zdržali sa, prijaté, Libe 1 až 4 pokryté, Libe 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Libe 5 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, Libe 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. A teraz uznesenie v celku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 16 za, traja proti. Ďakujem pekne. EMSA, agentúra pre námornú bezpečnosť, jednotka, dvojka, za, proti, zdržali sa zamietnuté rozhodnutie ako také o absolutóriu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 15 ku 4. má závierka, trojka, štvorka, pozme sa za, proti, zdržali sa zamietnuté rozhodnutie o účtovnej záverke ako takej. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 14.4. Ďakujem pekne. Uznesenie pozmeňujúci návrh 5. Za, proti, zdržali sa prijatí. Tran 1, 2 pokryté. Tran 3 až Tran 7 spolu. Za, proti, zdržali sa prijaté. Tran 8 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté, Tran 9, pokryté, Tran 10, 11 spolu za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté, Tran 12 pokryté. A teraz e, uznesenie ako také, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania, 15 ku 4, ďakujem pekne. Eniza, amendment. Enise, návrh 1 a 2 za proti, zdržali sa zamietnuté. Rozhodnutie o celom absolutóriu otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 15 ku 4. Teraz eh, návrhy 3 a 4. Za proti zdržali sa zamietnuté rozhodnutie o, o eh, účtovnej závierke. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania 15 ku 4. A teraz návrh 5, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej e, hlasujeme o celom uznesení, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 15 ku 4. Ďakujeme. Ďalej je Európska železničná agentúra, návrh 1 a 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej rozhodnutie absolutóriu elektronického teda hlasovanie. Koniec hlasovania 15 ku 4. Návrhy 3 a 4 o účtoch, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej rozhodnutie o účtoch elektronicky, nech sa páči. Koniec hlasovania 15 ku 4. Uznesenie Návrh 5, kde za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 až 9 spolu, en blok. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Tran 1 až tran 5 sú pokryté ďalej tran 6 až tran 9, en blok, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Tran 10 je pokrytý 11 za prijaté 12 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej záverečné hlasovanie o celom uznesení. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. 16 zu 3. Dankeschön. Äh, schválené. Ďakujeme. ESMA, Európska agentúra äh, pre äh, bezpečné E, cenné papiere a e, dohľad nad trhom, návrh 1 a 2 zamietnuté. E, teraz rozhodnutie o absolutóriu elektronicky. Nech sa páči. Koniec hlasovania. 15 ku 4. Teraz o účtoch. Návrhy 3 a 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme schváľovať účtovnú závierku elektronicky. Nech sa páči. Koniec hlasovania 15 ku 4, teraz uznesenie. Návrh 5 za, proti zdržali sa prijaté. Ekon 1 až 5, unblock. To je za, proti zdržali sa prijaté. Ekon 6 je pokrytý, Ekon 7 až Ekon 15, unblock. To je za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 15 ku 4. Ďalej nasleduje Európska nadácia pre vzdelávanie. návrhy 1 a 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o absolutóriu ako takom. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 15 ku 4 a teraz už tie návrhy 3 a 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme rozhodovať o úštornej závierke elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania 15 ku 4. návrhy 5 až 8 môžeme hlasovať en blok? Áno alebo nie? Dobre, takže 5 až 8 blok, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, Ample 1 pokrytý, Apple 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Ample 3 a 4 sú pokryté, Ample 5 a 6 spolu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Týmto uh, sa dostávame k uzneseniu. Koniec hlasovania 16 ku 3. Ďakujeme. Teraz nasleduje agentúra EULISA. Eh, Navrh 1 a 2, ktoré za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz uh, absolutóriu, otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. 15 zu 15 ku 4 a schválené ďalej účty za proti zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme rozhodovať už o účtovnej závierke. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania 15 ku 4, tá istá väčšina. Ďalej uznesenie. Môžeme hlasovať o návrhoch 5 až 11 a blok, prosím? Áno, dobre, takže kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Ďalej, libe 1 až libe 6 sú pokryté, libe 7, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. Záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 16 ku 3. Teraz EU, e OSH a návrh 1 a 2, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. Teraz rozhodnutie o absolutóriu elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 15 ku 4. Ďalej účty e, návrhy 3 a 4, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. Teraz rozhodujeme o účtovej záverke elektronicky. Nech sa páči. Koniec hlasovania 15 ku 4. Teraz uznesenie návrhy 5 až 7 amblok. Je za. Proti zdržali sa prijaté. Empel 1 je pokrytý. Empel 2 až 4 amplo, amblok. Nech teda proti zdržali sa prijaté. Empel 5 je pokrytý. Empel 6 kto je za? Proti zdržali sa prijaté. MPL 7 za. Proti zdržali sa prijaté. Ďalej budeme hlasovať e, elektronicky o konečnom znení a uznesenia. Konec hlasovania 16 ku 3. Euratom. Návrh 1 a 2, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté rozhodnutie o absolutóriu elektronicky. Nech sa páči. Koniec hlasovania. 15 ku 4 a teraz účty návrh 3 a 4. Kto je za, proti, zdržali sa, zavietnuté. A teraz budeme rozhodovať o účtovnej závierke. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 15 ku 4 návrhy 5 a 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej budeme hlasovať elektronicky o celom uznesení. Nech sa páči, hlasujte. 16 ku 3 schválené. Ďalej nasleduje Eurofound. Návrh 1 a 2. Kto je za? Proti, zdržali sa. Zamietnuté eh, rozhodnutie absolutóriu elektronicky. Nech sa páči. Koniec hlasovania 15 ku 4. Mm, Ďalej, už to na závierka na 3 a 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o úštovnej závierke elektronicky, nech sa páči. Koniec hlasovania 15 ku 4. Uznesenie návrhy 5 až 7 unblock, prosím, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ample 1 je pokrytý, Ample 2 až 4, Amblok, e, za, proti, zdržali sa, prijaté, Ample 5 za, proti, zdržali sa, prijaté, Ample 6 je pokrytý, Ample 7 za, proti, zdržali sa, prijaté, Ample 8 za, pardon, Ample 8 je pokrytý, teraz nasleduje záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 16 ku 2. Eurojust. Návrh 1 a 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz budeme rozhodovať absolutóriu. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 15 ku 4 e, návrhy 3 a 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej budem už to nezávierky. nech sa páči. Konec hlasovania 15 ku 4. Nedá sa povedať, že sme mali stabilné väčšiny v hlasovaní. E, návrhy 5 až 7 za proti zdržali sa prijaté, libe 1 a 2 sú pokryté, libe 3 a 4 spolu, to je za, proti zdržali sa prijaté, libe 5, prvá časť za, proti zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti zdržali sa prijaté, libe 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. E, teraz záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania, 16 ku 3. Europol, návrh 1 a 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz absolutórium, otváram hlasovanie. Konec hlasovania 16 ku 3. E, ďalej účty 3 a 4. Kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Už to na závierka. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania 16 ku 3. Ďalej návrh uznesenia. Návrhy 5 a 6 a blok. Kto je za? Proti, zdržali sa. Prijaté. 7 za. Proti, zdržali sa. Prijaté. 8 až 12 a blok za. Proti zdržali sa prijaté. Ďalej 13. To je za. Proti zdržali sa prijaté. 14 a 15 a blok. To je za. Proti zdržali sa prijaté. Libe 1 je pokrytý. Libe 2 je bezpredmetný. Libe 3 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Libe 4 je pokrytý. Libe 5, kto je za? proti zdržali sa prijaté, liba 6 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 15 ku 4. Ďalej agentúra pre základné práva, návrhy 1 a 2 za, proti zdržali sa zamietnuté o absolutóriu teraz elektronicky, nech sa páči. Koniec hlasovania. 15 ku 4. Už to závierka. Návrhy 4 a 6. Kto je za? Proti. Držali sa. Zamietnuté. A týmto budeme teraz hlasovať o účtovnej závierke samotnej. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 14 ku 4 eh, teraz uznesenie Návrhy 7 až 9 a blok, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. I 11 až 13, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 1 až 3 sú pokryté, Libe 4 za, proti zdržali sa, zamietnuté, Libe 5 je pokrytý. Záverečné hlasovanie, prosím. Otváram hlasovanie. Sedemnáct ku dvom. Ak nesúhlasíte, aby sme hlasovali unblock, prosím, ohláste sa. Nebudeme to robiť. Ďalej na nasleduje Frontex. Návrhy 1 a 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. E, teraz budeme hlasovať absolutóriu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 15 ku 3. Návrhy 3 a 4 k účtom za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Teraz budeme rozhodovať o účtovnej závierke. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 16 ku 2. Ďalej uznesenie návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté, ale overíme si to. Nech sa páči, hlasujeme návrhu 5. Koniec hlasovania prijaté. Ďalej. Návrhy 6 až 8 unblock, prosím. Za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 9 za. Proti zdržali sa prijaté. 10 až 12. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté 13 za, proti zdržali sa prijaté 14 a 15 a blok, kto je za, proti zdržali sa prijaté Libe 1 a 2 sú pokryté, Libe 3 za, proti zdržali sa zamietnuté, Libe 4 za, proti zdržali sa zamietnuté, Libe 5 za, proti zdržali sa prijaté, Libe 6 je pokrytý, Libe 7 za, proti zdržali sa, zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 17 ku 2. GNSS agentúra, návrh 1 a 2 za, proti zdržali sa zamietnuté. Eh, hlasujeme teraz o absolutóriu elektronicky, nech sa páči. Konec hlasovania. 15 ku 4 ďalej účty návrhy 4 a 5, ktoré za proti združili sa zamietnuté. A teraz budem hlasovať už účtovnej závierke. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania 15 ku 4 a teraz uznesenie návrhy 5 až 7 mám blok, prosím. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania 15 ku 3. No. Ah. Mm. What, what a chance. genau, genau. genau. genau. <laughs> Genau. Niemand, niemand verlässt den Saal. Nikto prosím neodchádza. Pokračujeme Artemis, e, spoločný projekt. Spravodajcom je pán Marian Marinescu. Chcete sa ujať slova, pán spravodajca? Nie. Dobre. Návrh 1 a 2. O, o absolutóriu za, proti. Zdržali sa. prijaté. Overíme si návrh 1 a 2, prosím. Konec hlasovania. 13 ku 5. Týmto sa odkladá absolutórium. Opýtam sa. Also, genau. Wir, genau. Damit ist die, die Entlastung automatisch, also auch Týmto sa automaticky odkladá aj účtovná závierka, aj absolutórium. Takže môžeme teraz rozhodnúť o účtovnej závierke. Otváram hlasovanie elektronicky, nech sa páči. Hm? Sorry, Marian.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 Abstimmung ist beendet. Koniec hlasovania. 17 za, 1 proti. Hovoríme teraz sa práve, či musíme hovoriť o účtovnej závierke alebo nie, pán Marinesku. Musíme hlasovať o rozhodnutí o absolutóriu v pozmenenom znení. To znamená, že sa to odkladá, pretože sme hlasovali o návrhu, aby sa to odložilo. A musíme teraz hlasovať o rozhodnutí o účtovnej závierke. Takisto ako v prípade absolutória rozhodli sme sa, že teraz sa nebudú uzatvárať účty, ale musíme teraz absolvovať záverečné hlasovanie v pozmenenom znení, tak ako je to uvedené. No. no. We voted only the amendment. Yeah, okay. Then, no, we need, we need to vote on But the closure. Yeah, we need to vote on the closure of the accounts. That's what I try to do. Huh? ja, ja, ja. Musíme hlasovať o účtovnej závierke, ho si hovorí pani predsednička. to vote always this, this, this, but not this. This is not necessary. At uh, the same than here. Hmm. ici, il faut voter. Ça, c'est pas nécessaire. Et ça, toujours. Les, les décisions. Ça, il faut voter. Hmm. Décision. Yeah. So, we voted in the first... Hlasovali sme v prvom a druhom návrhu o tom, aby sa odložilo absolutórium. A teraz eh, musíme eh, hlasovať o rozhodnutí, celkovom rozhodnutí v takto pozmenenom znení. Toto je to druhé hlasovanie. Ďalej by sme nemali hlasovať o účtoch. Jasne eh, totiž vyplýva z rozhodnutia, že účty nebudú uzavreté, ale musíme teraz hlasovať o rozhodnutí ktoré súvisí s účtovnou závierkou, pretože ide o riadne rozhodnutie, že aj toto hlasovanie sa odkladá. Takýto je postup. Dobre, takže budeme hlasovať o bode 2. Rozhodnutie o účtoch. Musíme to ešte dobehnúť. Uznesenie sme už hlasovali, takže hlasujeme o bode 2, nie návrhy 3 a 4. Tie totiž vyplývajú z rozhodnutia. Ale teraz musíme hlasovať o návrhu rozhodnutia o ústavnej závierke, tak ako bolo pozmenené. Otváram hlasovanie. Ten, kto hlasuje za, hlasuje automaticky za to, aby sa to odložilo. La décision et Non, non, non, here, we are here, we are here. Mais ici, on n'a pas voté. Hein? Mm. Il faut voter les deux yeah. décisions. You vote not to close. Yeah. You vote not to close. I do not find it very logical and I find it rather complicated. Sorry. No, no, no, no, no, no. We vote, we vote on the decision. Budeme hlasovať o rozhodnutí ešte raz. No, Rečník hovorí bez mikrofónu. Et ensuite, ça... Please. genau. Also, no. das Sekretariat sagt, das, Sekretariat sagt mir, dass wir auch unter Punkt 1... Sekretariat mi hovorí, že aj v rámci bodu 1 o uznesení neposkytnúť absolutorium, že aj o tom musíme ešte hlasovať. My sme hlasovali o pozmeňovacích návrhoch, tie sme schválili, čiže sme sa dohodli že sa to odloží a teraz musíme hlasovať e, o odložení absolutória. Takže musíme odhlasovať pozmeňovací návrh je, teda tú jednotku. Tam sme už pozmeňovací návrhy e, schválili, takže kto bude teraz hlasovať za, tak súhlasí s tým našim rozhodnutím. Je to teraz všetkým jasné? Áno, čiže teraz hlasujeme o uznesení ako takom v rámci bodu 1. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Sedemnáct za, traja proti. No a v rámci bodu 2 uzavierka je tu návrh uznesenia o uzavrení účtov v pozmenenej podobe. O tom budeme hlasovať teraz. Elektronicky hlasovanie otvorené. kto je za absolutorium, musí hlasovať proti. Hlasovanie ukončené. 14 ku 6. Čiže je to rozhodnuté, je to jasné. A uznesenie ako celku sme už v rámci bodu 3 hlasovali. Takže teraz hlasujeme rýchlejšie to ostatné. Klinská je pozmeňovací návrh 1, 2, kto je za? Proti, zdrel sa, prijaté. Uznesenie po absolutóriu hlasujeme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 17 kutrom. Ďakujem. Pozmeňovacie návrhy 3, 4. Tie vlastne neriešime. pretože súvisia s predchádzajúcim rozhodnutím. Takže uznesenie o uzavierke a hlasovanie otvorné. Hlasovanie ukončené. 16 k 3, ďakujem. A teraz návrh uznesenia, sa návrh 7 za, proti zdržali sa zamietnuté. Teraz kontrolné hlasovanie pozmeňujúceho návrhu číslo 7. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 7. Ďakujem, ten bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti. Toto si overíme elektronicky. Overujeme si pozmeňovací návrh číslo 12. E, kontrolné hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 13 za, proti, zdrali sa, prijaté. 14 za, proti, zdrali sa, prijaté. 15 za, proti, zdrali sa, prijaté. 16 za, proti zdrhli sa prijaté, a pardon, zamietnuté. 17 za, proti zdrhli sa prijaté, 18 za, proti zdrhli sa prijaté, 19 za, proti zdrhli sa prijaté, 20, hm. o to sa nehlasuje, 21 za, proti zdrhli sa prijaté, 22 za, proti zdrhli sa zamietnuté, 23 za, proti, zdrali sa, prijaté, 24 za, proti, zdrali sa, prijaté, 25 za, proti, zdrali sa, prijaté, 26 za, proti, zdrali sa, prijaté. 5, a 6, to sú technické, o tých sa nehlasuje, čiže záverečné hlasovanie o uznesení ako takom zahajujem hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen, damit sind Hlasovanie ukončené. 19 ku 2. Ďakujem. A teraz ECSEL, pozmeňovací návrh 1 2. Za, proti, zdrali sa. Prijaté. Hlasujeme o absolutóriu. O tomto uznesení zahajujem hlasovanie. To prebehne elektronicky. Ďakujem. Hlasovanie ukončené, 16 ku 5. Pozmeňací návrh 3 a 4. E, tie sa týkajú predchádzajúceho uznesenia, čiže prejdeme k elektronickému hlasovaniu úza, účtovnej uzavierke. Záujem hlasovanie. Ďakujem. Hlasovanie ukončené. 18 k útrom. Ďakujem. Pozmeňací návrh 5 za, proti, zdrali sa zamietnuté, 6 za proti zdrhli sa prijaté, sedmička za, proti zdrhli sa zamietnuté, pozmeňovací na 8, kto je za, proti zdrhli sa prijaté, 9, tá padá, 10 za, proti zdrhli sa prijaté, 11 za, proti zdrhli sa prijaté, 12 a 13, tie sú identické za, proti zdrhli sa prijaté, 14 za, proti zdrhli sa prijaté, 15 za, proti, zdrhli sa. Myslím, že zamietnutá, ale poprosím vás, overíme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu číslo 15. Hlasovanie ukončené, zamietnuté, pozmeňovací návrh 16 za, proti, zdrhli sa. Prijaté 17 za, proti, zdrhli sa. Prijaté 18 za, proti, zdrhli sa. Zamietnuté. Budeme hlasovať o uznesení ako takom. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 19 k 2. Ďakujem. Enigák. Pozmeňovací návrh raz 2. Kto je za, proti? Zdržal sa. Prijaté. Tým prechádzame k uzneseniu absolutorium ako takom. Kto je za? Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. 17 ku 4. Účty pozmeňovacie návrhy 3 a 4 súvisia s predchádzajúcim rozhodnutím, čiže uznesenie o účtoch ako takom a hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené, 15 ku 5. Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 5. Za, proti, zdrel sa, prijaté. 6 za, proti, zdreli sa, prijaté. No a záverečné elektronické hlasovanie o celom uznesení. Hlasovanie ukončené, 20 za, 1 proti, ďakujem. FCH, pozmeňovací návrh 1 a 2, kto je za, proti, zdrali sa, prijaté. Uznesenie absolutory ako takom, hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. 18 za 13 proti. Ďakujem. Uzavierka, na rohy, tie sú vybavené, takže hlasujeme uzavierky uzavierke elektronicky uznesení. Hlasovanie ukončené. 18 ku 3. Ďakujem. Návrh uznesenia pozmeňujúci návrh 5 za, proti zdreli sa zamietnuté, 6 za, proti zdreli sa prijaté, 7 za, proti zdreli sa zamietnuté, 8 e, za. Prosím, overme si osmičku elektronicky. Myslím si, že to bude zamietnuté, ale nebolo to úplne prehľadné. Áno, je to zamietnuté. Pozmeňujem sa na 9 za, proti, zdrhli sa zamietnuté. Hlasujeme uznesenie ako takom. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 18 vám ďakujem. Teraz IMI. sa na 1 2 za, proti zdržali sa prijaté. Uznesenie o absolutóriu ako celok, hlasahujem hlasovanie elektronicky. Hlasovanie ukončené. 18 k 3 účty, pozmeňovací návrh 3-4, tie sú vybavené týmto pádom. Hlasujeme elektronicky o uzavierke, takže zahajem hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 18 kútrom. Ďakujem. Uznesenie. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Za. Proti? zdrali sa? Prijaté. Sedmička za. Proti? zdrali sa? Zamietnuté. Osmička, deviatka, desiatka. Môžeme to zobrať e, spolu. Osmička za, proti zdrhli sa prijaté, deviatka za, proti zdrhli sa prijaté, desiatka za, proti zdrhli sa prijaté, 11 za, proti zdrhli sa zamietnuté, dvanáctka za, proti zdrhli sa prijaté, 13, 13 páda, 14 za, proti zdrhli sa zamietnuté, 15, to je technická, tom sa nehlasuje 16 za, proti zdrali sa prijaté, 17 za, proti zdrali sa zamietnuté, 18 za, proti zdrali sa prijaté, 19 za, proti zdrali sa zamietnuté, 20 za, proti zdrali sa prijaté, 22 za, proti zdrali sa prijaté 21, tá bola stiahnutá, čiže záverečné hlasovanie, ktoré prebehne elektronicky, otvorené, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 19 ku 2. Ďalej ITER, pozmeňovací návrh 1 až 4, za, proti, zdržal sa, prijaté, rozhodnutie o absolutóriu ako také, Nemáme, nemá rečník mikrofón, žiaľ Bohu. Vote to at the same time, and we do that all the time, but... Mali by sme hlasovať e, o, o pozmeňovacom 1 až 3, tie sú identické a štvorka je opačná, takže myslím si, že by mali hlasovať o pozmeňovacom návrhu 1 až 3 a potom o štvorke a nie o všetkých e, spolu. To máte pravdu. Štvorka je týmto pádom vlastne vyriešená. Nepovedala som to správne. Čiže 1 až 3 to bolo prijaté, čím sa vyriešil aj pozmeňujúci návrh číslo 4. No a teraz sa dostávame k rozhodnutiu o absolutóriu ako celok. Zahajujem hlasovanie elektronicky. Hlasovanie je ukončené. 21 za. Nikto nie je proti, to sa nestáva často uzavierka, pozmeňovacie návrhy 5, 6, 7, no a potom rozhodnutie uzavierky elektronicky. Hlasovanie ukončené. 20 za, 1 proti. Teraz uznávací návrhy 8 za, proti. Zdrali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti. Zdrali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 9 a 10 pádajú, 11 za, zdržali sa prijaté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Môžem 17 až 24 hlasovať bloku? Nie. Dobre, 16 už sme odhlasovali. Takže 17 za, proti, zdržal sa, prijaté, 18 za, proti, zdržal sa, prijaté, 19 za, proti, zdržal sa, prijaté, 20 za, proti, zdržali sa, Nie, 20 si ohlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončen- ukončené. 15 ku 6. 21 za. 22 e, za, proti zdržal sa prijaté. 23 za, proti zdržali sa prijaté. 24 za, proti zdržali sa prijaté uznesenie, hlasujeme za záverečné hlasovanie v elektronickej podobe. Hlasovanie ukončené, 19 ku 2, ďakujem pekne. No a teraz sa dostávame k Cezar, Cezar 1, 2 za proti, zdrel sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o rozhodnutiu absolutóriu celkovo. Hlasovanie ukončené. 18 kutrom, uzavierka. 3-4 e, to sa vybavilo. Rozhodnutie o uzavierke elektronicky hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Uznesenie 18 k 3. 5 za, proti zdržal sa zamietnuté, 6 za, proti zdržal sa prijaté, 7 za, proti zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti môžeme z toho veriť elektronicky. Osmička. Ďakujem, zamietnuté. Deviatka za, proti, zdržal sa zamietnuté, 10 za, proti, zdržal sa prijaté. A teraz strany 1 a 2, tie sú pokryté. Potom je tu tran 3 až 8, môžeme o tom hlasovať spolu. Dobre, za, proti, zdržal sa prijaté. Tran 9 je pokrytý, tran 1, 10 za, proti, prijaté a zvyšok je pokrytý, čiže budeme hlasovať elektronicky o celej správe, hlasovanie ukončené. 18 ku 2, ďakujem. So, damit haben wir wieder ein, Teil. Tým pádom sme už vybavili časť našich úloh a teraz sa dostávame k ďalším inštitúciám neodbehnúť, priatelia. Budeme pokračovať. Európska rada, kolega Čarnecký, spravodajca, ktorého sa nemusím pýtať, či si pýta slovo, pretože tu nie je. Chce niekto vystúpiť za pána spravodajcu? Nie, dobre, výborne. Budeme hlasovať o rozhodnutí o absolutóriu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. A, pardon, ospravedlňujem sa pani predsednička, budeme to musieť elektronicky odhlasovať. Takže ešte raz rozhodnutie absolutóriu. E, kto je za to, aby sme posunuli toto rozhodnutie absolutóriu? Kto je za? Koniec hlasovania. Jednomyselné rozhodnutie. Absolutórium bude posunuté vo vzťahu k Európskej rade. Na rade. si návrh 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Pozmite návrh 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Trojka za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Teraz stanovisko AVKO. AVKO D. Môžeme. AVKO D, E, F, G, H. Bloku. blok. Tak správame tak za, proti, zdržal sa niekto, prijaté štvorka za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 5 až 7 unblock za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 8 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 9 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 10 až 15 unblock. Nie. 10.14, vraví Martina. 10 až 14 blok za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. 15 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. 15 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. Avko 1, 2, 3, 4, 5. To môžeme v jednom bloku? Tak, tak spravíme za, proti, zdržal sa niekto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 Rozhodnutie celé elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Ďakujem. 20 za 0 proti. Ďakujem. Jednoznačné posolstvo smerom na radu. E, súdny dvor. Jednotka. Danie absolutória, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. Dvojka je tým pádom vyriešená a teraz rozhodnutie o absolutúre ako celku. Elektronicky otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 19 za, 2 proti, ďakujem. Uznesenie. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 6 za, Proti? Zdržal sa niekto? 6 si overíme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 7, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 8 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Je tu jeden ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu E, nie sú žiadne námietky. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Deviatka. Deviatka spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom. E, nie sú žiadne námietky. Kto je teda za, kto je proti? Hovoríme o deviatke. Hlasujeme. 9 za, proti zdržal sa niekto. Zamietnuté. 10 za. Proti. Dobre, desiatku by som si rada preverila. Koniec preverenie prijaté. Dobre. A teraz záverečné hlasovanie o texte uznesenia. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 20 za 1 proti. Ďakujem. Účtovný dvor. Jednotka. To je za. Proti. Zdržal sa niekto prijaté. Tým pádom odpadá dvojka bezpredmetná. Teraz budeme hlasovať o celom rozhodnutí. Koniec hlasovania. 20 za 1 proti. Uznesenie. Môžeme teraz eh, blokovo hlasovať o trojka až 11? Nie. Trojka za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 5 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme. Peťka, kontrola. Koniec. Hlasovanie prijaté. 6 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 7 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 8 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 9 za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Desiatka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 11 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 12 za, proti. Dobre, to si preverme. Mám pocit, že to bolo zamietnuté, ale... Áno, dobre som to vyhodnotila. 5 za, 14 proti. 13 za, proti. 13 tiež, priamo elektronicky aby som si potvrdila to, čo vidím z predsedníckého stola 13. Mhm, prijaté. Dobre, čiže 13 bola prijatá. 14, ten je bezpredmetný. 15 za, proti zdržali sa prijaté. 16 za, proti zdržal sa niekto prijaté. 17 kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Prijaté 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto. 18, poprosím vás, elektronicky. Ďakujem. Takže zamietnuté. A teraz uznesenie celé budeme uzatvárať teraz elektronické hlasovanie. Ďakujem. 19 e, za 2 proti. Ďakujem. EHSV. Pozmeňujúci návrh 1 a 2. To je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa. Prijaté rozhodnutie o absolutóriu. Hlasujte elektronicky. 19 za 1 proti, ďakujem. Teraz uznesenie. Môžeme 4 až 8 hlasovať spoločne? Nie. Dobre, 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7, nie, to je bezpredmetné, lebo osmička bola prijatá. 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 10, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 11 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 12 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 13 za, to je proti. Číslo 13 si skontrolujeme. Takže zamietnuté. 13 je tým pádom zamietnutá. 14, kto je za, proti, kto sa zdržal. Povedala by som, že zamietnuté rovnakou, rovnakým pomerom. Dobre, 14, kontrola. Koniec overenia. Prijaté. No, jeden hlas v prospech za. E, spravodajca prináša ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? Poprosím, hlasujte za, kto je proti. Dobre, zamietnuté. 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 15 e, odpada. 17, kto je za, to je proti, zdržal sa niekto prijaté. 18 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 19 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 20 za, to je proti. Mohli by sme si to preveriť, čiže 20. Skontrolujeme. Danke, der Check ist beendet, es ist abgelehnt. Amendment 21 dafür. To bolo zamietnuté. 21, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. 22 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 23 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 24 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 25 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 26. Dobre, 25. Skontrolujeme. 25, kontrola. Koniec hlasovania. Prijaté. 26 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 27 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 28 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. A teraz hlasovanie o celom uznesení. Elektronicky poprosím, aby Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 20 za, 1 proti. Teraz výbor regionov. Jednotka, dvojka za, proti. Zdržali sa. Jednotka, dvojka. Myslím, že to je zamietnuté, ale Poďme elektronicky. Jednotka, dvojka spoločne. Výborne. 7 za 14 proti. Trojka za, proti, zžal sa nikto. Prijaté. Tým pádom sa dostávame k rozhodnutiu absolutóriu. Elektronicky budeme hlasovať. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 14 za, 7 proti, ďakujem. Teraz uznesenie. Môžeme 4, 5, 6, 7 a 10 hlasovať spolu? Nie. 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 5 za, proti, zdržal sa niekto. 5 e, poprosím elektronicky. Myslím, že je zamietnuté, ale neprisahla by som. Dobre. E, zamietnuté. Pomerne jednoznačne. 13. 6 7 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté. 10 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté. 9 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté. 8 za, proti, zdržal sa niekto Môžeme to preveriť. Osmička. Myslím, že zamietnuté, ale neviem z istotou. Koniec hlasovania. Áno, 13 proti 8 za zamietnuté 11, bol stiahnutý 12, 12 to je za, proti. Zral sa niekto zamietnuté 13, ten bol stiahnutý, 14, kto je za, kto je proti, zdržal sa nikto, zamietnuté. 15 za, proti, zdržal sa nikto, zamietnuté. 16, kto je za, proti, zdržal sa nikto, myslím, že zamietnuté. No ale skontrolujme, 16. Dobre, takže konec kontroly zamietnuté 17. Kto je za? proti, zdržal sa niekto prijaté, 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 19 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 20 za, proti, skontrolujme, 20, Koniec hlasovania. Prijaté. 21, 22, 23, tie sú rovnaké. Kto je za? Aha, pardon, ospravedlňujem no, sa pani predsednička, to je bezpredmetné, pretože 20 bola prijatá, takže 24 a 27, tie, kto je za? Proti, zdržal sa niekto prijaté. Pokiaľ ide o 25, tak tam hlasujeme len doplnenie. To je za. Proti zdržal sa prijaté. 26, ten je bezpredmetný. 28, 2, e, za, proti zdržali sa prijaté. 29, kto je za. Kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňujúci návrh 30 za. Proti zdržal sa prijaté. 33 za. Proti zdržal sa niekto zamietnuté. 31 za proti, zdržal sa niekto. 31 by som si rada skontrolovala. Dobre, 31, kontrola. Ďakujem. Koniec hlasovania zamietnuté. 32 32, kto je za, kto je proti, zdržal sa nikto zamietnuté. 38 za, proti, zdržal sa nikto prijaté. 34 až 36, to je vypustené. Za, proti, zdržané, prijaté. 37, to je bezpredmetné. 39, kto je za, kto je proti, zdržal sa nikto zamietnuté. 40 za, proti, zdržal sa nikto, prijaté. ten nebol prijatý. 41, kto je za, kto je proti, zdržal sa nikto prijaté. 42 za, proti, zdržal sa nikto prijaté. 43 za, proti, Nebolo to celkom jasné. 43 elektronicky. Áno, tak to s len tesnou väčšinou schválené. 44. To je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, 46, rada by som to preverila, 46 kontrola, koniec kontroly zamietnuté dokonca veľkou väčšinou, ospravedlňujem sa, ale nebolo to jasné z tohto miesta, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 49 za, proti. Teraz sme na 49 a 50. Tieto dva. Dobre, za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. 51 za. A 52, tak presne. Za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 53 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 54 za. Proti Zdržal sa niekto. Zamietnuté 50. Aha. 54. Skontrolujeme. Koniec hlasovania. 14.7. Zamietnuté 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. A teraz celkové rozhodnutie, rozhodnutie o uznesení. Koniec hlasovania. 18 za, 3 proti. Ďakujem. Ombudsman. Ďalej Európska ombudsmanka, návrh 1. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Týmto je dvojka bezpredmetná. Teraz budeme hlasovať o celom rozhodnutí. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 19 hlasov za 1 proti. Uznesenie návrh 3 za. Proti zdržali Lisa. Návrh 3. Prosím. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 4 za. Pardon, tento návrh bol stiahnutý. Aha. Genau, Askinen ist es. Genau. Der Rapporteur. Genau, der Rapporteur ist nicht da. Hm? Is it withdrawn or not? Yes. Yeah, it is withdrawn, okay. Genau. Amendment 5. Návrh 5 za. Proti zdržali sa prijaté. 8 za. Proti zdržali sa prijaté. 7 je bezpredmetný. 6 je tiež bezpredmetný. 9 ako doplnenie za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. 10 za. Proti zdržali sa prijaté. 11 za. Proti zdržali sa prijaté. 12 za. Proti Overíme si návrh 12. Hlasujte prosím elektronicky. Vidím, že nadšenie už trošku opadá. Koniec kontroly. Prijaté. Ďalej 13 za. Proti zdržali sa prijaté. 14 za. Proti zdržali sa prijaté. 15 za. Proti zdržali sa prijaté. 16 za. Teda, pardon, 16 je bezpredmetný.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 proti. Musím si to trošku overiť, nevieme, či to naozaj bolo zamietnuté, ako sa zdalo. Mm, takže hlasujeme na hore 23. Nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. 24 za, proti zdržali sa prijaté 25 za, proti zdržali sa prijaté 26 za, proti zdržali sa prijaté 27 za, proti zdržali sa prijaté, 28 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Elektronicky otváram hlasovanie. Dvadsať hlasov za, jeden proti. Ďakujeme. A teraz Európsky dohľadný úradník na ochranu údajov e, na vrieden 2, pardon, zamietnuté dva za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme rozhodovať o absolutóriu. Nech sa páči, koniec hlasovania. 16 hlasov za 4 proti. A teraz nasleduje uznesenie Libel 2 za, proti, zdržali sa prijaté, Libe 3 za, proti, zdržali sa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 Ešte nám ostal parlament a ESVČ. Ostatné inštitúcie sme absolvovali. A teraz pristúpime k poslednému dnešnému hlasovaniu. Ide o návrh stanoviska o medzinárodných štandardoch účtovníctva. Myslím, že sa pustíme nie do práce. Spravodajca, neviem, či je prítomný, alebo nie. Nie, ani v zastúpení si nežila slovo.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 proti zdržali sa prijaté, 9 za, proti zdržali sa prijaté, 10 za, proti zdržali sa. Desiatku si overíme, hlasujte prosím. Koniec overovania prijaté. Navrh 11 za, proti zdržali sa prijaté. 12 za, proti zdržali sa prijaté. 13 za, proti zdržali sa prijaté. 14 za, proti zdržali sa prijaté. 15 za. 14. Ešte raz overujeme si návrh 14. Nech sa páči. Koniec hlasovania.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 Koniec hlasovania. 7 hlasov za, 2 hlasy proti. Schválené. A týmto sme sa dostali úplne na záver elektronického hlasovania. K bodu rôzne nemáme nič. Chcem sa poďakovať všetkým za disciplínu. Viem, že sú aj zaujímavejšie veci tu v parlamente ako hlasovanie, ale čo sa musí, to sa musí. Stretneme sa opäť vo štvrtok, tento týždeň o 9. hodine Prosím, láskavá účasť. Budeme hlasovať o absolutóriu parlamentu a komisie. Všetkým ešte želám príjemný večer. A ešte raz ďakujem za disciplínu. Týmto našu schôzu na dnes skončím.